Hlasujem o Bögeho správe. Stále je hlasovanie otvorené. Poprosím vás, aby ste hlasovali. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Μπόγκε. Takže je to schválené. E, srdečne blahoželáme. A teraz e, správa pani Matera. Ide o využitie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácie. Najprv pán Hartung, nech sa páči vaša poznámka. Fonds van Nederland gelukkig nog op de agenda. dan collega parlement... Pán predseda, náš kolega Dol z EPP zdá sa nehlasoval a vzhľadom na tých 6 eh, Holandsko a ďalšie krajiny nesúhlasia s rozpočtom a my sme toho názoru, aby sme rešpektovali e, názory našich e, voličov. Αυτό είναι ακριβώς το σημείο το οποίο συζητήθηκε χθε και έχει κλείσει συζήτηση. O tom sme už rozprávali, diskusia bola uzatvorená. Pán Dol, sa páči. Oui, mes chers... Milí kolegovia, na poslednej konferencii predsedov sme rozhodli, že dáme na dnešný program správu pani Matera a nikto nežiadal, aby to bolo na programe. Jediná otázka je, že či na individuum také, ktoré tu zareagovalo, či e, budeme viesť také úprimné rozpravy a diskusie, ako sme to robili posledných 5 rokov. Takúto otázku som položila aj ráno a ak e, by takýto pán e, vystúpil na konferencii predsedov, tak by sme museli zmeniť našu metódu práce. To je to, čo môžem k tomu jedine dodať. E, v takom príde, prípade budeme hlasovať. Takže správa pani Matera ohľadom využitia prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácie. Pani Matera požiadala o slovo, je to tak? Nech sa páči. Grazie, prezidente. Ďakujem, pán predsedajúci. Dámy a páni poslanci, dnes máme hlasovať o balíčku pomoci pre Holandsko. Ide o mobilizáciu fondu na prispôsobenie sa globalizácii e, v, vo výške približne 10 miliard eur a Ide to normálnym postupom. Táto žiadosť o pomoc neustále sa bola predložená vo viacerých častiach. E, e, systém provizorného, provizornej 12 rozpočtu vstúpi do platnosti v januári a e, platby pre tento fond sa začnú platiť podľa týchto 12. Želáme si aby z členské štáty vykonávali čo najzodpovednejšie svoju prácu a pri schválení takéhoto prísneho e, rozpočtu. A vychádzame aj z kompetencií, ktoré nám dala Lisabonská zmluva. Ďakujem veľmi pekne. A teraz menovité hlasovanie. Správa pani Matera, Nord Brabant a Zuid Holland. Nech sa páči, hlasujeme. Končíme hlasovanie. Je to schválené. A teraz ďalšia správa pani Matera. Zase ide o uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácie. Ide o Drente Divízia 18, zase Holandská. Hlasujeme, nech sa páči. Peras Fuforias. Končíme hlasovanie. Správa je schválená. Ďalšia správa zase od pani Matera. Rovnako, u, u, rovnako využite fondu na prispôsobenie za mobilizácii Limburg. Nech sa páči, hlasujme. Peras Čuvorieš. Končíme hlasovanie. Správa je schválená. Rovnaká správa pani Matera. Ide o využitie fondu na prispôsobenie sa mm, e, globalizácie, e, menovité hlasovanie, Gelderland a Overseed. Nech sa páči. Pera Soforias. Končíme hlasovanie. Správa je schválená. Ďalšia správa pani Matera využitie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácie zase Holandsko a v tomto prípade divízia Utrecht. Menovité hlasovanie. Hlasujme, prosím. Končíme hlasovanie. Správa je schválená. Ďalšia je správa pani Matera. Využitie Európskeho fondu na prispôsobenie sa Nordholland a Zuidholland. Menovité hlasovanie. Začíname, prosím. Končíme hlasovanie. Aj táto správa je schválená. Srdečne blahozeláme, pani Matera. Ďalším bodom programu je hlasovanie o e, správe Paolo de Castro. Pomoc udelená v rámci nemeckého monopolu na alkohol. Menovité hlasovanie. Nech sa páči. Pera Šuforieš. Končíme hlasovanie. Správa je schválená. Srdečne blahoželáme spravodajcovi. Ďalšia správa, pán Morera. Oslobodenie colných poplatkov pre určité farmaceutické aktívne zložky. E, medzinárodný generický názov. Hlasujme, prosím. Končíme hlasovanie. Správa je schválená, srdečná. Blahoželáme, pán Morera. Ďalšia správa, pán Royl, ide o obnovenie dohod o vedeckej technickej spolupráci eh, medzi európskymi spoločenstvami a Ukrajinou. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválená. Ďalšia správa, zásad pána Roja, dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi európskymi spoločenstvami a vládou Fajerských ostrovov. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej správa pana Rojla ohľadom dohode vedeckej a technickej spolupráci s japonskou vládou. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalšia správa E, zase dohoda medzi e, e, Európskym spoločenstvom a Šemickým Irlandským kráľovstvom. Kto je za, proti, zdržali sa? Schválené. Srdečne blahoželám, pán Royal. A teraz hlasujeme o správe pani Patra Neves, dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym úniou a Šalamunovými ostrovmi. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Srdečne blahoželám. Ďalšia správa. Pán Kasa, spoločný systém dane z pridanej hodnoty a trvanie povinnosti uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu. Menovité hlasovanie. Začíname hlasovanie. Končíme hlasovanie. schválené. Srdečne blahoželám. Ďalej ide o správu pana Balca. Ide o výročnú správu Európskej centrálnej banky za rok 2009. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalšia správa. Pán Eller. Správa o civilno-vojenskej spolupráci a v rozvoji civilno-vojenských spo- spôsobilostí. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Správa je schválená. Srdečne blahoželám. A teraz je na rade správa pani Bilbao Barandika. Dlhodobý plán pre zásobu sardely v Biskajskom zálive a na ňu zameraný rybolov. Pani spravodajkynia, prosím slovo, nech sa páči. Gracias, presidente. Ďakujem, pán predsedajúci. Len som chcela skonštatovať, že vo výbore pre rybolov som hlasovala proti tejto správe, pretože niektoré pozmenujúce návrhy, ktoré sme vypracovali so sektorom, neboli schválené, ale keďže som toho názoru, že je oveľa dôležitejšie, aby e, sektor pre e, lov ančovičiek mal dlhodobé perspektívy, tak budem hlasovať za a budem, za, budem žiadať radu, ktorá mala také výhrady, aby na základe kompetencií parlamentu podľa Lisabonskej zmluvy, aby stanovila termín na rokovanie, pretože rybolovný sektor, ak nebude mať tento plán, tak bude najviac poškodený. Ďakujem za pozornosť. Τροπολογίες της Επιτροπής 1 με 36. Ποιοι είναι υπέρ. A teraz, kto je za, proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz e, tento návrh v novom znení za, proti, zdržali sa? Schválený. E, menovité hlasovanie teraz. Začíname hlasovanie. Končíme hlasovanie. Je to prijaté. Srdečne blahoželám, pani spravodajkyňa. A teraz máme hlasovanie o správe pána Galechera. Ide o viacročný plán pre západnú populáciu Stavridy Ostrobokej a na ňu zamerané rybolov. Máme viaceré pozmenujúce návrhy výboru. 21, 22. E, pán spravodajca požiadal slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Konštatujem, že pozmeňujúci návrh 29 bol stiahnutý socialistickou skupinou. Neviem z akých dôvodov, nechápem to. A preto, aby sme mohli o tom hlasovať v mene skupiny ALDE, potvrdzujem, že preberáme tento pozmeňujúci návrh Považujem ho za veľmi závažný a že nám poslancov, aby pochopili, napriek tomu, že nechápeme vedecké podklady niekedy, e, neakceptujeme pozmeňujúci návrh socialistov, ale e, akceptujeme EPP. To znamená, že to znamená, že pôsobíme proti vedeckým dôvodom a e, pokiaľ by sme hlasovali proti EPP. E, prihovorám sa za tom, aby sme schválili e, e, návrh socialistom, ale neviem z akých dôvodov. Zrejme lepšie to poznajú obyvateľe južnej časti Európy. Ďakujem. Nač povedal pán Gallagher, využívajte pravidlo 156.5 a akceptujte pozmenie sa návrh 29, tak ako je to v zozname na hlasovanie. To znamená, že mali by sme o ňom hlasovať. To znamená, že hlasujeme o 1 až 18, 19, 21 až 29. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Je to schválené. Podmenujúci návrh 30 a 31. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. Ďalej. Overíme si to. Takže 30 a 31. Pozmením sa návrhy 30 a 31. Končíme hlasovanie. Áno, je to schválené. Divina odpadová, 29 tiež. A teraz hlasujeme o, novom znení. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. A teraz menovité hlasovanie. Záverečné. Končíme hlasovanie. Je to schválené. Srdečne blahoželám, pán Geleher. A teraz máme na programe eh, hlasovanie o správe E, pána Groberčeka. Ide o zákaz stredenia obmedzenia alebo platesy brdavčinaté a kalkana veľkého vo vodách Balského mora. Boltov, Beltov o Örezundu. Poďme si jednak, to je za. Proti. Zdržali sa. Schválený. A teraz v novom znení, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz menovité hlasovania o záverečné. Kto je za? Teda kon, končíme hlasovanie. Je to schválené. Srdečne blahoželám. A teraz správa Jean Ferreira Využívanie cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre na vrch 17. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. A teraz v novom znení. Kto je za? V novom znení. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. sa návrh 18. To je za. Proti. Zdržali sa. Schválený. A teraz menovité hlasovanie o e, záverečnom znení. Nech sa páči. Končíme hlasovanie. Správa je schválená. Srdečne blahoželám e, pánovi spravodajcovi. Stene kolegovia. Viete, že o 12. budeme mať slavnostné zasadnutie a prichádza prezident Gruzinska. To znamená, že hlasovanie o správe pána Hrabkája e, sa odloží a potom budeme e, mať zvyšné hlasovania po e, vystúpení pána prezidenta. A teraz ďakujem pekne za to, že ste s tým súhlasili deeply appreciated. Veľmi si to vážim. Eh, eh, správa pána Rabkaja. Máme tu viaceré pozmeňujúce návrhy 1 až 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválená. Nie, nebudeme to kontrolovať. Alebo... Takže pozmeňujúce návrh 12. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. sa návrh 17. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. sa návrh 22. Tri časti. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválená. Druhá časť. Kto je za? Proti Zdržali sa? Schválená. Tretia časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválená. sa návrh 23, e, e, 36. Prepačte, kto je e, e, menovité hlasovanie? Hlasujeme. Končíme hlasovanie. Zamietnuté pozmeňujúce návrh 25. Menovité hlasovanie. Končíme hlasovanie. Schválený. Pozmeňujúci návrh 33 e, už neplatí. Pozmeňujúci e, návrh 39. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 37, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. sa návrh 27 e, e, odpadáva. Pozmeňujúci návrh 28, menovité hlasovanie. Začíname hlasovanie. Končíme hlasovanie. Pozmeňujúci návrh je prijatý. Pozmeňujúci návrh 34 e, e, odpadová. 35. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 38. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Overíme sa to, pretože nie, povedal som, o, o, skontrolujme si to. 38. Elektronické hlasovanie. Pérez Foforias. Končíme hlasovanie. Je to zamietnuté. 14. Kto je za? Proti. Zdržali sa e, schválení. 30 odpadáva, pozmenujúci návrh 16. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválený. 31 odpadáva, pozmenujúci návrh, návrh 32. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválený. Takže e, skontrolujeme 32, aj keď som povedal, že je to schválené. Končíme hlasovanie. Áno, je to schválené. A teraz v novom znení. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. A teraz menovité hlasovanie o samotnom rozhodnutí. Hlasujeme. Končíme hlasovanie. Správa je prijatá. Srdečne blahoželám, pán Rabkaj. A teraz eh, prerušujeme naše zasadnutie. Vypočíme si gruzinského prezidenta a budeme pokračovať v hlasovaní a vysvetlení hlasovania po jeho vystúpení. Ďakujem veľmi pekne.